Okay, I think uh, last time we were more than an hour longer. This time we can't do this and we have a full agenda. Naposledy, čo si spomínam, tak sme hodinu predlžovali, teraz si to nemôžeme dovoliť, máme nabitý program, takže možno začneme. Uh, ja na začiatok budeme schvalovať program. Bola tu žiadosť, aby správa pani Lederer bola predsunutá, pretože musí odísť, takže bod 7 no, budeme mať hneď po oznámeniach predsedajúcej. Súhlasíte s takto pozmeneným programom? Áno. Myslím teda, že program môžeme schváliť. Máte aj zápisnicu z 5. novembra a zápisnicu môžeme takisto schváliť. Minulý týždeň sme mali schôdzu DROA, takže oznámenia predsedajúcej sú pomerne stručné. E, na budúci týždeň je plenárna schôdza v Štrasburgu. Je veľmi vynimočná z pohľadu ľudských práv. Sú tam dve správy, správa pána Donského a správa pána Tavareša. A samozrejme máme Sacharovú cenu za slobodu. Na slobodu myslenia. A budeme mať stretnutie AFETu, budeme diskutovať s dvoma Eh, ocenenými a aj s pánom Tanahim. Budú každopádne neprítomní, to oni nebudú môcť sa zúčastniť, takže budú tam iní aktivisti, ktorí ich nahradia. Takisto by som vás rada informovala, že sme dostali pozitívne informácie eh, z Iránu. Nasri tu. Nasri de. Mm, už dlhšie hľadovala a vážne to ohrozilo jej zdravie váži len 43 kg. E, jeden z dôvodov, prečo vstúpila do, do začala hľadovku, bolo, že rodina nemala možnosť ju navštíviť a takisto uvalili na jej deti obmedzenia cestovné. Pred pár týždňami e, ju mohla rodina navštíviť a tento týždeň e, ju navštívila delegácia z parlamentu a oni oznámili, že už nebudú ďalej platiť tie cestovné obmedzenia vo vzťahu k rodinným príslušníkom. Dúfam, že jej to pomôže. E, tento týždeň je aj e, fórum mimovládnych organizácií pre ľudské práva tu v Bruseli. Je veľa mimovládnych organizácií, ktoré sú podporované EÚ v rámci svojej činnosti po celom svete a témou tohto roka je podpora univerzality, úloha mechanizmov ľudských práv a spolupráca s občianskou spoločnosťou. Ak teda ešte máte nejaký čas, tak je to zaujímavé a tieto e, stretnutia, mítingy sú e, prístupné aj členom parlamentu, poslancom. Politické skupiny sa e, rozhodli, aké záležitosti budú riešené naliehavo alebo naliehavé veci na budúci týždeň. Bude sa to týkať Konskej demokratickej republiky, a takisto je veľmi dobré a vhodné, že dnes máme vypočutie. Budeme sa tým pádom môcť veľmi dobre pripraviť. Potom je tu ďalšia naliehavá záležitosť. E, situácia v textilkách v Bangladeši. E, tá strašná nehoda, ktorá sa udiala v Bangladeži, s tým súvisí a to tiež dobre zapadá do nášho programu, ktorá, ktorý sa týka ľudských práv a viem, že aj na úrovni OSN práve bola ukončená konferencia v tejto veci, čiže nie je to len uh, ten šok, ktorý je taký prvotný šok, keď sa to objaví v médiách, ale mali by sme e, riešiť aj tie veci, ktoré k tomu viedli. A síce, že e, spoločnosti nedostatočne e, riešia ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. A potom je to diskriminácia na základe kast v Indii. Stretla som sa so zástupcom moslimskej sú spoločenstva Ahmadia, sú z Bangladešu a sú prítomní viac v viacerých krajinách aj v Európe a hlavný predstaviteľ eh, Adar Marcan, eh, Masmur Ahmad Ahmad, kalif, eh, bol v parlamente tento týždeň, to je teda vedúci predstaviteľ tohto moslimského, tejto moslimského hnutia a hovorili sme hlavne o otázkach slobody vierovýznania, Samozrejme, to je veľmi dôležitá téma. Sú v kontakte s EÚ a pokiaľ ide o prácu na usmerneniach. Keď som sa ho spýtala na nejaké posolstvo, ktoré by chcel tlmočiť smerom na výbor druhá a nie tak ani vo vzťahu k Pakistanu, lebo všeobecnosti on povedal, že je veľmi dôležité mať otvorené spoločnosti s demokratickými štruktúrami a s jasným, jasnou demarkačnou líniou medzi štátom a medzi náboženskými obcami. Toľko e, z mojej strany, moje oznámenia predsedajúcej. E, akurát na čas prichádza pani Vajdere. E, môžeme teda začať so správou. Je to iniciatívna správa vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva. Prvýkrát sme sa už zaoberali touto správou, avšak vtedy sme mali len anglickú verziu Teraz máme možnosť diskutovať o správe vo všetkých jazykoch. Takisto vás chcem informovať, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 12. december poludne, potom bude hlasovanie na výbore a FED. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak to bude 5. respektíve 7. februára v Štrásburgu a potom plánujeme schváliť správu e, na marcovom zasadnutí v roku 2013. Dobre. Takisto je tu predstaviteľ e, služby pre vonkajšiu činnosť, predstaviteľka, e, Majte Swan. Je tu aj tieňová spravodajkyňa, pani Veržia, aj ostatní, predpokladám, že čo skoro prídu. Možno pani Vajdere by mohla začať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Odprezentujem to po lotyšsky. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, pani predsednička. Môj návrh správy o vplyve finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva je novou témou, pokiaľ ide o náš výbor druhá. Na správe som začala pracovať v lete a pracovala som až do nedávna na nej. Bolo veľmi zaujímavé mať možnosť vypracovať túto správu, pretože je to nejaká istá nová situácia. Finančná hospodárska kríza je novým fenoménom, tak povediať, je bezprecedentné a dopad a vplyv je viacnásobný vplýva to na viacero odvetví, viacero sektorov, vrátanie aj ľudských práv. Táto finančná a hospodárska kríza nás všetkých ovplyvnila v každom regióne sveta. E, bola citeľná táto kríza. Cieľom mojej správy je posúdiť vplyv krízy na tretie krajiny a ja som venovala mimoriadnu pozornosť najchudobnejším a najmenej rozvinutým krajinám. Chápem, že sú vážne problémy, ktoré sa dotýkajú bezprostredne aj Európy, ale e, v tejto správe sme sa nemohli venovať situácii v Európe, pretože podvýbor 2 venuje maximálnu pozornosť e, tretím krajinám a to bolo teda aj témou mojej správy. To sú krajiny, ktoré najviac trpeli, najviac trpia v skutku napríklad e, nemajú možnosť vyvážať svoje výrobky, je tam znížený dopyt, majú obrovské e, dlhy, znížil sa prílev priamých zahraničných investícií a aj rozvoj sa pozastavil. Došlo v dôsledku tohoto aj k porušovaniu ľudských práv v týchto krajinách, mnohého mnohorakému. Finančná a hospodárska kríza je úzko previazaná aj s mnohými ďalšími aspektami. Potravinová kríza, energetická kríza, sociálne problémy, nepokoje. Čiže je to také viac rozmerné. A ja som to zdôraznila v mojej správe, kde uvádzam, že kríza vplýva na sociálne, hospodárske a politické práva ľudí v najmenej rozvinutých krajinách. Problém je nevyhnutné riešiť podporou ekonomického rastu, hospodárskeho rastu, a vzájomne prospešných hospodárskych vzťahov, komerčných vzťahov. Je nutné e, tvoriť nové pracovné miesta, zlepšiť pracovné podmienky a všeobecné životné podmienky. Ja navrhujem, aby rozvíjajúce sa krajiny išli systémom alebo používali systém všeobecných preferencií, ktorý poskytuje Európska únia. To by im pomohlo zlepšiť ich hospodárske výhľadky a takisto zlepšiť konkurencieschopnosť. Je však isté, že problematika ľudských práv sa nedá e, riešiť čisto len hospodárskymi ekonomickými politikami. Aby sme dokázali garantovať aj do budúcnosti rozvoj, budeme musieť investovať do vzdelávania. To je jedno z ľudských práv samo o sebe. To právo na vzdelanie vo mojej správe pripomínam, že posun smerom k všeobecnému vzdelávaniu, e, ktorý bol naštartovaný pred e, rokom 2000, tak ten sa pozastavil v roku 2008. 61 miliónov detí, ktoré sú v školskom veku, tak e, sa nedostáva sa im vzdelania v týchto najmenej e, rozvinutých krajinách. Tie rozpočty na vzdelávanie sa znížili, mnohé deti e, prerušujú školskú dochádzku alebo vôbec aj nezačnú chodiť do, do školy. Viac ako 900 miliónov detí vo veku 9 až 14 je nútených vstupovať na pracovný trh a tak je to aj v týchto tretich krajinách. Sú nútení pracovať. Sú vlády, ktoré sa snažia e, vytvoriť isté priority populácii, populácii tí najchudobnejšie časti, ktoré najviac boli postihnuté. 1,2 miliardy je podľa Svetovej banky v extrémnej, žije v extrémnej chudobe, e, pričom ich denný príjem je menej ako 25 dolárov na deň. 200 miliónov ľudí bolo nezamestnaných v roku 2010, čo je o 27 miliónov viac, ako to bolo v roku 2008. Naozaj nám robia obavy najzraniteľnejšie skupiny e, populácie, ako sú deti, ženy a starí, starší ľudia. Preto v rámci mojich politických odporúčaní hovorím o tom, že tieto skupiny by mali byť e, označené ako prioritné skupiny e, zo strany vlád týchto krajín. Mali by to byť prioritné skupiny. Toto je správa, ktorá zdôrazňuje, že dodržiavanie, ochrana a implementácia ľudských práv je e, povinnosťou každej vlády na svete, dokonca aj v situácii vážnej krízy. A chcela by som apelovať na všetky tieto dotknuté vlády, aby realizovali opatrenia, ktoré zabezpečia prístup k právnym nástrojom a k justičným orgánom, pretože je veľmi dôležité zabezpečiť dodržiavanie práva legislatívy takýchto, za takýchto okolností. Systémy sociálneho rozvoja sú samozrejme veľmi dôležité a sú veľmi užitočné z pohľadu najzraniteľnejších skupín, však zároveň musíme e, apelovať na populácie, aby e, zlepšili produktivitu a tým e, spôsobom si zvýšili aj svoje príjmové možnosti. Dostupnosť energie, energií je veľmi dôležitá 1,3 miliardy ľudí nemá zabezpečený prístup k zdrojom energie, hlavne k elektrickej energii. Dostupnosť takýchto systémov energetických e, povedie k zníženiu chudoby, zlepší pracovné podmienky, takisto e, zlepší prienik mikropodnikov na trh a potom by som chcela zdôrazniť, čo môže, akým spôsobom môže prispieť EÚ za týchto okolností bude veľmi dôležité, aby všetky členské štáty naplnili svoje záväzky e, bilaterálnej a multilaterálnej oficiálnej pomoci. Ale to nie je ich jediná úloha. Takisto je dôležité e, zamyslieť sa aj nad tým, ako budeme reagovať na krízu a e, správne koordinovať naše rozvojové politiky, ktoré by vychádzali z rešpektovania ľudských práv. Tým pádom by bolo efektívnejšie aj naše poskytovanie pomoci týmto tretím krajinám. E, súhlasím, že Európska únia musí venovať maximálnu pozornosť najmenej rozvinutým krajinám. Mali by sme naozaj nabádať e, rozvíjajúce sa krajiny k tomu, aby väčšinu svojich rozpočtov smerovali k riešeniu problémov sociálneho rozvoja a sociálnej ochrany pre tie najzraniteľnejšie skupiny. Takisto je veľmi dôležité, zdôrazniť, e, že politické iniciatívy sú veľmi dôležité. Stavros Lambrinidis e, bude musieť e, tieto výzvy, bude ich musieť čeliť. Doložky o ľudských právach v rámci bilaterálnych a multilaterálnych zmluv budú musieť byť dodržiavané. Chcela by som apelovať na tento výbor, aby podporil Fond pre sociálny rozvoj, Fond OSN pre sociálny rozvoj, ktorý bude zriadený z úrovne OSN. A takisto otázka dane z finančných transakcií. To je dobrý nástroj, ktorý by pomohol vyriešiť niektoré z problémov, ktoré som e, našetla. Kolegyne, kolegovia, ešte stále pracujem na tejto správe, preto sa teším na vaše vstupy, na vaše pripomienky, otázky, pozmeňovacie návrhy. E, prvú výmenu názorov sme už absolvovali pred pár týždňami. Nedostala som zatiaľ žiadne pripomienky, žiadne pozmeňovacie návrhy. A naozaj dúfam, že nejaké zašlete. Naozaj by som rada vedela, aký je váš názor. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a teším sa na e, plodnú spoluprácu do budúcnosti. Ďakujem. Thank you, uh, e, Madam Weider. E, Ďakujem pekne, pani Vajdere. A teraz uh, Marie christine Veržia ako tieňová. Uh, merci, Madam. Áno, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne aj spravodajkyni za túto rýchlu prezentáciu. Prepačte, že som tu nebola minule, ospravedlňujem sa. A nemala som naozaj čas prečítať si doposiaľ vašu správu, ale náležite pozorne si ju prečítam neskôr. Ak dovolíte zo pár takých predbežných poznámok. V tom prístupe mi vadí jedna vec, v tom prístupe, ktorý nám vyprezentujete, a to, že všetku zodpovednosť zvalujete na reakciu vlád, či už sú to tie európske alebo tie mimo Európy v partnerských krajinách. Pokiaľ ide teda o zodpovednosť za dopady hospodárskych a, uh, hospodárskej a sociálne, uh, e, hospodárskej a finančnej krízy, podľa mojej skupiny tá reakcia vlád, prepačte, vrátane teda reakcie tých európskych krajín, táto reakcia je naozaj nevyhnutná, aby sa vyriešili, zhojili tie ničivé dopady hospodárske a sociálne. E, ak si myslíte, že reakcia vlád zhoršila sociálne a hospodárske podmienky, namiesto toho, aby ich nejakým spôsobom sa snažila zlepšovať. Takže to je jedna vec. A z rovnaké logiky vychádza aj následovná e, poznámka. Mám pocit, že vaša správa je taká veľmi dichotomicky orientovaná ako by tu neboli vzťahy medzi Európskou úniou a partnerskými krajinami hospodárskeho charakteru. Prístup Európskej únie v týchto hospodárskych partnerstvách sa veľmi úzko týka tých dopadov na chudobné krajiny, na tie najchudobnejšie. Uvediem snad jeden prí, príklad, napríklad dopady našich vzťahov, budúci, že budeme napríklad hlasovať o dohodách s krajinami Latinskej Ameriky. No a ak nebudeme reagovať, e, pokiaľ ide o zhabanie pôdy, e, keď nebudeme na tento fenomén reagovať, pretože aj európske firmy sa ho zúčastňujú, tak nebudeme mať možnosť reagovať alebo konať, pokiaľ ide o hospodárske a sociálne, hlavne tie sociálne dopady, ktoré to môže mať v týchto krajinách. Toto zdôrazňujete, tie hospodárske a sociálne práva v tejto súvislosti a tiež občianské a politické práva, ktoré sú rovnako dôležité. Je tam jeden odsek, ktorý som si prečítala, tam hovoríte o dopadoch na politické práva. Ja si myslím, že to sú skôr pozitické, eh, pardon, pozitívne a tieto dopady. Eh, spomente si na arabskú jar. Boli to práve hospodárske a sociálne problémy, eh, ktoré vyvolali túto revolúciu Čiže tie dopady, pokiaľ ide o politické práva, tak e, tam je to skôr pozitívny vývoj za tej podmienky, ak budeme my schopní tieto hnutia podporovať. Samozrejme, že ich nemôžeme sa snažiť nejako nepriamo riadiť, ovplyvňovať, ale ich musíme sprevádzať v tom dobrom zmysle slova. No a je potrebné, aby Európska únia takto vystupovala z oči voči krajinám Magrebu. Takže ja iste prídem s nejakými pozmaňovacími návrhmi a iste tu budú aj diskusie s vami na túto tému a ja dúfam, že aj ostatní kolegovia sa do diskusie zapoja, aby bola zaujímavá a aby sme sa dopracovali k takej vízii, ktorá bude, keď už nie konsenzuálna, tak aspoň širokou väčšinou podporená, lebo táto téma je podľa mňa veľmi dôležitá. Thank you. I just... Ďakujem pekne. Socialistický tieňový spravodajca je na misii, ostatní neviem, kde sú. Takže dúfam, že tí zamestnanci skupín odkážu spravodajcom, že je potrebné sa poponáhľať, lebo 12. decembra je lehota na pozvoňovacie návrhy. Ja sa postaram o moju skupinu, pretože my tu nemáme ani žiadnych zamestnancov skupiny prítomných. Takže, pani Vajdere, Výbor DV už, tuším, hlasoval, pardon, bude hlasovať 18. decembra. No ako som si vás tak vypočula, nadobudla som dojem, že je dôležité, keď teda toto stanovisko príjmeme, že je dôležité, aby sme jeho obsah šírili a aby sme iné výbory naň upozornili napríklad na konferencii predsedov výborov. Tam stále prebiehajú spory o tom, či by to mal byť AFED, INTA, DV, eh, ktorí budú gestorskí. No a keď ja si tam vypočujem tých predsedov, čo hovoria, tak eh, veľmi zriedkavo eh, to vnímajú tak, že ľudské práva s tým súvisia, hlavne keď ide o hospodárske, kultúrne, sociálne práva, teda tento typ ľudských práv, aby ste sama spomínali že situácia sa zhoršuje, že deti nedokončia školskú dochádzku a tak ďalej. Takže je potrebné na toto upozorňovať, že túto tému je potrebné integrovať, že je potrebné uplatňovať integrovaný prístup. A ja si myslím, že vaša správa v tejto súvislosti je veľmi dobrou príležitosťou. Tiež ste povedali, že je tu e, nový e, fond pre sociálny rozvoj na úrovni OSN. Chápem to správne, OSN takéto niečo vytvára. A v takom prípade by som odporúčala, aby Európska únia takýto fond podporila. Ale z akej časti rozpočtu? Vedeli by ste mi poradiť? Lebo potom by sme vedeli, koho máme osloviť v tejto súvislosti. Podľa mňa potrebujeme viac e, informácií. Áno, toto je naša úloha v tejto fáze. A teraz pán Swan z SVČ. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prvá výmena názorov prebehla pred mesiacom, bolo to v novembri, taká predbežná výmena názorov. Ja som teda aj vystúpil s takými predbežnými poznámkami ešte raz by som sa chcel poďakovať v mene SVČ pani Vajdere za to, že sa tejto zložitej témy ujala. Zložitej preto, lebo pokrýva naozaj mnohé aspekty našich politík. Takže som si vedomý toho, že aj skupiny majú určité problémy túto tému uchopiť, pretože v mojich, prí, mnohých prípadoch to zasahuje naozaj do všetkého, čo my robíme. Našu podstatu samotnú to zasahuje. Táto téma je veľmi dôležitá. Uvedomil som si to napríklad včera, keď som bol na fóre OSN pre podnikanie a ľudské práva v Ženeve a a pán Oret van Herden tam vystúpil z asociácie Fair Labor a on zdôraznil tú zraniteľnosť ktorú prináša v celom dodávateľskom reťazci hospodárska kríza, volatilita na trhoch, znamená, že firmy, či už v EU alebo na iných trhoch, majú problémy aktivity si naplánovať, Čiže krátke lehoty, najnižšia možná cena, to znamená, že e, dodávateľia e, sa uchyľujú k skracovaniu pracovných kontraktov, e, k využívaniu rôznych alternatívnych foriem pracovnoprávnych vzťahov a tak ďalej. Takže hospodárska a finančná kríza má takýmto spôsobom dopady na ľudské práva naozaj ďaleko siahle a v najhoršom prípade, ako ste spomínali, je toho výsledkom to, že uh, dochádza k takým nehodám, ako ste vyspomínali, kde eh, v zlých pracovných podmienkach eh, ľudia aj zomierajú v dôsledku požiarov na pracovisku. Pokiaľ ide o schopnosť Európskej únie naozaj zasiahnuť, naozaj nejakým spôsobom kontrolovať aktivity iných vlád, či už ide o vzdelávanie, staršiu populáciu, zapojenie žien na trhu práce. My naozaj máme nejaké nástroje na to, aby sme mohli vplývať. A Prvým z nich, ktorý by som rád načutol, je inovácia, teda spoločenská zodpovednosť firiem, ktorá je zakotvená v, mnohý, v nových e, dohodách e, o voľnom obchode, ktoré Európska únia uzatvára. To je prvý nástroj. Druhý nástroj boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Komisárka Malmström zaujala jasné stanovisko proti takejto forme moderného otroctva. Po tretie, ide tu o schopnosť organizácií občianskej spoločnosti, o jej posilňovanie. EU to považuje za prioritu. Máme na to nástroje financovania a tiež sa snažíme upozorňovať na takéto organizácie, poskytujeme im platformu vo forme plného partnerstva. Naozaj chceme, aby mali ten pocit, že sú plnými partnermi a že ich nemáme len ako nejaké nástroje na presadzovanie tej či onej politiky. Takže my s nimi spolupracujeme a nesnažíme sa ich instrumentalizovať. Teraz pán Lambrinidis, nová funkcia osobitného predstaviteľa EÚ pre ľudské práva on zaujal respektíve naozaj má obrovský záujem o riešenie dopadov hospodárskej krízy a o nastolovanie tejto problematiky v našich hospodárskych vzťahoch a s našimi partnerskými krajinami. Napríklad v dialogu s hlavnými partnermi toto bolo už prvýkrát tematizované a pán Lambrinidis. On sa tomu teda plne venuje. Opakujem, je to zložitá téma, je ťažké ju uchopiť, ale je to téma, ktorou sa zaoberáme a tešíme sa na váš text a vaše pozmaňovacie návrhy a potom sa k ním radi vyjadríme. Ďakujeme pekne. Pani Vadere, chcete ešte niečo povedať na záver? E, paldies, Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Veržia, pán Swan, poznačila som si, čo ste povedali a zohľadním to. Ale chcela by som povedať, že túto správu je možné vnímať z viacerých uhlov. Áno, úloha vlád tretich krajín, o tom hovorila pani Veržia, pán Swan zase povedal, že nemáme dostatok nástrojov, ako by sme mohli na tieto vlády a tretich krajín priamo vplývať. A z toho vyplýva, že celá táto problematika je veľmi komplikovaná. Ja vo svojej správe navrhujem, aby sme požiadali, vyzvali e, tieto vlády, aby venovali väčšiu pozornosť tým najzraniteľnejším e, skupinám, aby tieto boli aj v časoch krízy chránené. Navrhujete, aby sme zdôraznili niektoré aspekty, vy k tomu vypracujete pozmeňovacie návrhy, rada ich zohľadním. A samozrejme, teším sa na ďalšiu diskusiu s vami. Ešte k tým nástrojom Európskej únie, respektíve mimo Európskej únie, ktorý mala EÚ podporiť, napríklad ten fond OSN, tam tie modality ešte nie sú jasné. Stavros Lambrinidis minule navštívil výbor 2 a ja som mu položila otázku týkajúcu sa údajov, možnosti získať údaje podľa regiónov, tak aby sme mohli naformulovať špecifické odporúčania pre jednotlivé regióny. Pán Lambrinidis zohľadnil túto otázku, vystúpil, e, povedal, e, kde by sme mohli takéto údaje e, získať, takže počítam, že budeme dobre spolupracovať. V tejto správe v týchto odporúčaniach, ak pomôžeme aspoň stovke ľudí zlepšiť, zlepšiť e, svoju situáciu, tak myslím, že toto nebola márna práca. Takže teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy a na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Želám veľa šťastia vo vašej správe a myslím, že tie lehoty dodržíte, že? Dobre, takže teraz poďme k nášmu vypočutiu. Ide o ľudské práva v Číne. Je to druhé vypočutie tento rok na túto tému. A my v parlamente pracujeme o správe na tému Čína. Spravodajcom je pán Belder a nevyberáme si nejako našich partnerov, ktorých upozorňujeme na ľudské práva. Nie, máme vypočutia na túto tému so všetkými krajinami, takže Čína nie je vôbec žiadnou výnimkou. Čiže keď e, rozmýšľame nad tým, ako zlepšiť našu prácu v oblasti ľudských práv v EÚ, tak e, sa často zaoberáme aj vzťahmi s Čínou a so situáciou v Číne, pretože musíme nájsť, alebo snažíme sa nájsť ten spôsob, ako by naša práca mohla čo najlepšie prístup, pri, prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv v Číne. Výbor 2 sa už viac rokov snaží vyslať delegáciu priamo do terénu v Číne, aby sme sa mohli pozhovárať e, s oficiálnymi zástupcami, aj so zástupcami občianskej spoločnosti. Zatiaľ sme teda neúspeli. Ja som v Číne bola ako poslankyňa za zelených, e, takže bola som tam minulý mesiac s delegáciou pre Čínu a bolo to veľmi zaujímavé a v rozšírenom predsedníctve sme sa rozhodli, že sa budeme snažiť e, získať pozvanie od e, čínskych e, úradov na to, aby sme mohli Čínu navštíviť aj v rámci výboru druhá budúci rok. Áno, ten zoznam porušení ľudských práv v Číne je veľmi dlhý, takže musíme e, sa snažiť veľmi konštruktívne tieto otázky riešiť, vybrať si tie, ktoré spacujeme detálnejšie. No a ja som sa snažila v príprave na túto dnešnú schôdzu nájsť e, taký nejaký modus operandi. Máme tu dvoch odborníkov, doktora Yanga Gianliho, ktorý sa zameria ako by som to povedala, no zameria sa, kde to mám. Toľkokrát sme sa rozprávali o tom, e, ako toto dneska zorganizujeme, že dokonca, hoci som Nemka, som trošku stratená v tých podkladoch, Takže ešte raz je tu doktor Yang Gianli, ktorý vystúpi o vyhliadkách pre ľudské, ľudské práva a demokraciu v Číne po zmene uh, politických špičiek sloboda prejavu, situácia umelcov, spisovateľov a intelektuálov. No a potom si pozrieme vystúpenie pána Cheng Wan Chenga, bude to cez video a potom vystúpi pani Francis eh, z Amnesty International, bude hovoriť o právnom štáte, o právnikoch, o eh, teda právnickom povolaní, o medzinárodných záväzkoch Číny a implementácii medzinárodných štandardov. A potom tu bude prezentácia Liu Xiangpo eh, z Vincent Forest. Takže Poprosila by som aj zastupkyňu Amnesty International, aby sa zamerala na využívanie orgánov a na to potom nadviažeme, lebo tu máme doktora Davida Matasa. A pána doktora Huigi Li. Dúfam, že som to dobre vyslovila. Obaja sa veľmi intenzívne zaoberali touto otázkou a bol tu aj pred parlamentom taký protest, ktorého sa oni zúčastnili. Potom máme pána Cunninghama z SVČ, ktorý je zástupcom vedúceho divízie pre Čínu. Takže začali by sme Minulé sme sa zamerali na situáciu v Tibete. My stále monitorujeme, ako sa situácia v Tibete vyvíja. Minule sme prijali uznesenie o, tomto, o týchto prípadoch upálenia. Už máme 18 osôb, ktoré sa uchylili k takémuto činu a mnohí z týchto mladých, e, väčšinou sú to mnisi alebo mníšky, sú vo veľmi bezvýchodiskovej situácii a teda obávame sa, že to bude pokračovať. A dúfame, že e, tieto úmrtia nebudú pokračovať a že sa začne dialog o potrebách a obavách tibetského obyvateľstva, pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne práva. A to samozrejme musí umožniť zachovať ich tradičný spôsob života, vzdelávanie, náboženskú slobodu a jazyk. Takže toľko na úvod. Cheng Chuang Cheng je mediálne dobre známym aktivistom za ľudské práva. Navštívil USA a nahral nám tam takýto videoodkaz. Nepokrie celú problematiku, ale minulý piatok Chen Kengui, jeho synovec, bol odsudený na 39 mesiacov. Bol obvinený eh, z vedomého poranenia. Eh, v jeho dome sa, tu sa uskutočnila razia, on eh, ušiel, bol držaný inkomunikáto takmer 7 mesiacov, nemal možnosť k prístupu k rodine, nemal možnosť sám si vybrať advokáta. Advokát mu bol menovaný e, z hora. Toto podľa nás e, nezodpovedá e, prístupu k spravodlivosti a tento súd, ktorý prebehol, alebo ten rozsudok nie je oprávnený. Takže k tomuto vystupí cez video odborník. 首先，感谢世界各国各界朋友 对中国的自由、人权、宪政、法治、民主、社会公正。Chcel by som sa vyjadriť k téme demokracie porušovania e, práv a nespravodlivosti. Ďakujem pekne za pomoc mne ako aj mojej robote dnes a pomoc mojej rodine. E, ja sa chcem poďakovať za túto podporu, lebo e, tisícky našich občanov odolávajú totalitárnemu režimu. Takže e, musíme si uvedomiť, že skutočne je dôležité sa zamerať na situáciu týchto ľudí a im pomôcť. Svet zaznamenal veľké zmeny v posledných 6 mesiacoch. Boli tu rozličné e, revolúcie ako arabská jar, zmeny v Barme a tak ďalej. Potom tu bolo nariadenie, aby sa prepustili politickí väzni v niektorých štátoch. Určité zmeny nastali napríklad aj na Kube. Na nešťastie ľudskoprávna situácia v Číne je skutočne čoraz horšia. A to znamená, že samozrejme aj svet sa musí venovať tejto situácii. Čo sa týka Spojených štátov ako maják, slobody musia hrať dôležitú úlohu, to znamená, že štáty sveta sa musia zamerať e, na, nielen na obchod, ale aj na ľudské práva. Čínska vláda prislúbila mne ako aj USA a svetu, že dôkladne vyšetrí e, tých ľudí, ktorí prenasledujú našu rodinu a toto rozhodnutie bolo zverejnené ale zatiaľ nedodržali to, čo prislúbili. Ja som upustil krajinu a štátni úradníci sa rozhodli potrestať moju rodinu, napríklad mojho synovca a ďalších. E, tento môj synovec sa snažil obhajovať našu rodinu, ale bol zadržaný. Ide tu o skorumpovaných úradníkov, ktorí sa snažia prenasledovať moju rodinu na nešťastie doteraz nenastala žiadna zmena. Vidíme, že komunistická strana sa nechce zmeniť a dochádza tu k spochybovaniu ľudskosti, ľudských práv a slobody prejavu a svedomia. Počas mnohých dní občania v Pekingu a mnohých ďalších dôležitých mestách boli tak povedať stiahnutí z obehu, nemohli organizovať žiadne e, podujatia procesné podujatia. Teraz sa, tie pro, sa jednoducho tento vývoj presúva do niektorých iných miest. Musíme si uvedomiť, že spoločnosť, kde nie je právny štát, tak tam občania nemôžu žiť eh, v, eh, v slobode ani v istote. Vieme, že tu boli prípady eh, samovrážd. Musíme si uvedomiť, že v Číne nikto si nie je istý. 政虎、刘平、孙文广等等公民，在中央依法治国的口号下，长期被。Tieto mená, ktoré som spomínal, mm, zmizli, to znamená, že buď teda boli zadržiavaní, alebo e, jednoducho boli prenasledovaní a nie je možné E, vysledovať, kde sa tieto osoby nachádzajú. To znamená, že režim porušuje práva ľudskosti, to znamená, že je tu situácia, kde strana má osobitné kompetencie a právomoci. Chcel by som povedať, že musíme si uvedomiť, že celý svet sa e, pozera teraz na našu krajinu a jednoducho e, nenastal v našej krajine želaný vývoj. To znamená, že je dôležité si uvedomiť, že nastala zmena vo vedení strany, ale e, nenastalo to pri, e, dostatočným spôsobom. Takže je tu posolstvo, aby, e, aby sa zmenila situácia, kde ten, kto vyžaduje to, aby sa držiaval zákon, je považovaný za štátneho nepriateľa. Aung San Suu Kyi je teraz slobodná, ale sú tu ďalšie osoby ako Liu Chia a ďalší. Kedy budú oni vlastne prepustení na slobodu? Sú tu určité cieľe, aby sa prepustili disidenti. Mohol by som menovať mnohých ľudí, ktorí sú zadržiavaní. A zmení sa ich situácia? No, Takže kedy skutočne budú títo väzni svedomia prepustení? Situácia je zložitá vo viacerých krajinách. Vidíme, že v Barme nastal, určit, nastala určitá zmena, vývoj istým smerom. Ak takéto niečo je možné spraviť v Barme, prečo to nie je možné spraviť v Číne? Dalo by sa povedať, že nie súvisí to s tým, že by nemal tieto možnosti, ale jednoducho e, to asi nespraví alebo nemá záujem. To znamená, že mal by si uvedomiť, že aké sú jeho úlohy, keď je e, líder takéhoto štátu. To znamená, že musíme si položiť otázku, ako zabezpečiť sociálnu spravodlivosť. V súčasnosti ľudia, ktorí obhajujú ľudské práva, sú unášaní a protiprávne zadržiavaní. Sú tu mnohé ľudia ako Mao Hang Feng, pán Kuma a ďalší, ktorí boli poslaní do pracovných táborov alebo do, ehm, do väzníc. To znamená, že neustále sa uplatňuje násilie v tomto štáte. Je to aj politika jedného dieťaťa, ktorá sa uplatňuje rovnakým spôsobom. Musíme si uvedomiť, že život je niečo posvetné. No a keď sa pozrieme do Tibetu, vidíme, že takmer každý deň sa tam osoby upália a je to veľmi znepokojujúci vývoj, ktorý si vyžadol viac ako 80 mŕtvych. Režim hovorí, že chce zachovať stabilitu, a, ale čo to znamená? Znamená to, že všade v krajine sú väzenia, čínske orgány konajú násilne a preto ja si kladiem otázku, čo by museli spraviť na to, aby ma zastavili? E, je to skutočne zložitá situácia. No a prečo vlastne medzinárodné spoločenstvo sa iba prizera na zločiny, ktorých sa dopúšťa čínska komunistická strana, preto aby zachovala svoju moc? Akým spôsobom je možné umlčať lídrov slobodného sveta, aby iba prizerali, ako dochádza k prv, krvi prelievaniu a útlaku ľudí? A akým spôsobom môžu byť títo ľudia nedotknutí? Občania sveta, e, využite svoj hlas a podporte spravodlivosť. V Číne sme schopní a mali by sme sa spojiť a mali by sme pracovať pre naše vlastné práva. Musíme sa spoliehať zároveň na naše vlastné kroky, aby sa vytvoril spravodlivý sociálny systém. Nesmíme očakávať, že zrazu príde nejaký dobrý líder, dobrý cisár, ktorý obnoví automaticky všetky práva. Nie, také niečo nie je možné. Je nutné bojovať a snažiť sa vybudovať spravodlivejší systém. To znamená, že náš osud je v našich rukách. Na tomto mieste by som chcel apelovať na našich tibetských bratov a sestry. Poprosím vás, aby ste si vážili život a nechoďte cestou samoupálenia. Takýto boj nemôže predsa trvať do nekonečna a iste je možné nájsť nejaké riešenie. Skúsme spolupracovať. Ľudské práva patria každému a každý na tomto svete má právo, aby sa uplatňovali. To znamená, že je dôležité, samozrejme, aby sa tieto práva rešpektovali. Mali by sme vykonať kroky na to, aby sme výrazne zlepšili a obhajovali ľudské hodnoty. Je to v záujme všetkých a je to skutočne nevyhnutné. Nestačí konať na úrovni slov, ale pre všetkým konkrétnych krokov. Blíži sa Deň ľudských práv, musíme si uvedomiť, aké je to dôležité a preto spojme všetko úsilie a obhajujeme ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za toto vyhlásenie. Skutočne to bolo veľmi obsiahle, vyjadrili ste sa k celej situácii. V jednej časti tohoto videoposolstva vlastne sa spomínalo aj to, aká je úloha novo zvoleného vedenia a myslím si, že to je skutočne veľmi zásadné. A doktor Yang Janli sa iste môže k tomu vyjadriť. Could I speak now? Just I introduce you fully. <laughs> um, I think uh, just... No, to bol teda môj krátky úvod a ja by som chcela povedať, že to posolstvo, ktoré sme si vypočuli, bolo veľmi cenné a vyjadril tam aj očakávania, ktoré sa týkajú nového vedenia strany a pevne verím, že aj vy sa zameriate na tú tému. Vy ste známy komentátor ľudských práv v Číne, založili ste iniciatívu pre Čínu, čo je mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá eh, mnohými aktivitami a má sídlo v USA. Vy sa snažíte zabezpečiť mierové politické reformy v Číne študovali ste v USA a potom vám bol odopretý návrat do Číny a vlastne ste boli niekoľko rokov väznení a potom ste boli oslobodení na základe medzinárodného tlaku. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Dovolte, aby som najprv využil do príležitosť, aby som pogratuloval Európskej únii k tomu, že vám tento rok bola udelená Nobelová cena za mier. Veľmi dôležité je to, že nesmíme zabudnúť aj na Lieča Chao Boa, ktorý pred dvomi rokmi dostal Nobelovú cenu za mier. Toto je veľmi zásadné a musíme si uvedomiť, aká je zložitá jeho situácia, lebo on je stále ešte zadržiavaný. A ide tu o laureáta Nobelovej ceny a takto sa k nemu pristupuje. Chcel by som apelovať na vás, aby ste Eh, využili ten hlas, ktorý máte, aby ste sa zaoberali otázkami samo upálenia v Tibete. Vlastne už je tam takmer 100 ľudí, ktorí eh, zomreli. Chcel by som sa vyjadriť dnes k viacerým eh, bodom. Prvá vec sa týka výhľadov ľudských práv v Číne po zmene vedenia komunistickej strany. Takže nové vedenie prevzelo moc a ľudia si kládli otázku, či to nové vedenie príde s demokratickými reformami. Uskutočili sa mnohé diskusie na túto tému a generálny tajomník strany vyslal jasný signál vo svojom príhovore na 18. stranickom kongrese. Povedal, že komunistická strana sa nechce zdať systému jednej strany a nechce vytvoriť demokratické reformy. Môžem vám zacitovať, čo povedal. On povedal, že vlastne nezmenia svoju orientáciu, nepôjdu nesprávnou cestou. A keby ste si to vypočuli, tak zistíte, že vlastne nič sa nezmenilo. Nie je tam žiadna zmena v tých príhovoroch. V Číne volebný systém má svoje osobitnosti a 18. stranický kongres identifikoval tú politickú cestu, ktorá by keby sa za ňou uberali, obmedzila možnosti komunistického vedenia. To znamená, že v súčasnosti je tam istý tlak a sú tam výzvy na úrovni jednotlivých vrstiev spoločnosti a sú tu požiadavky demokratických reforiem. Z dlhodobého hľadiska je nutné si uvedomiť, že tie piliere, na ktoré sa komunistická strana spoliehala, ekonomický rozvoj a jedno, systém jednej strany vlastne sa otrásajú, otriasajú v základoch. Eh, od udalostí na eh, eh, námestí v Pekingu v 89. sa vlastne snažila komunistická strana podplácať intelektuálov a takto ich umlčiť. A celé to viedlo k tomu, že demokracia, ľudské práva, demokratické reformy sa vlastne objavili, e, neobjavovali v slovníku komunistických funkcionárov. A musíme si uvedomiť, že pred 18. kongresom strany títo intelektuáli sa snažili prísť ale s požiadavkami na demokratizáciu spoločnosti. No, e, v Číne sa uplatňuje osobitná forma kapitalizmu a ona zabezpečila veľmi rýchly hospodársky rozmach dlhodobého hľadiska, ale musíme si uvedomiť, že to bola vlastne jediná vec, ktorá mohla legitimizovať tento systém jednej strany v Číne. Tento systém tu funguje, ale je to na úkor občianských a ľudských práv, ochrany životného prostredia a tak ďalej. V posledných 30 rokoch vlastne jediné, čo sa podarilo dosiahnuť zo strany komunistickej strany, je mechanizmus, e, kde dochádza k zmene vedenia raz za 10 ročie. A toto je e, výrazný element v rámci stabilizácie systému a komunistická strana tu má problém, s ktorým, s ktorým sa musia zaoberať všetky e, komunistické systémy. Je to prípad Bo Čilaja, ktorý je mediálne známy a, tu, a ten vlastne poukázal na také skorumpované vedenie. To znamená, že za posledných 5 rokov sa tu objavujú určité e, hrozby, obavy a tak sa komunistická strana rozhodnutá zareagovať tým, že sa snaží, na, snaží vymývať mozgy, podporovať nacionalizmus a tak ďalej. To znamená, že chcú zabezpečiť to, aby masy akceptovali to, že demokracia je iba konšpirácia západu a jednoducho internet, ktorý je silný nástroj, ponúka režimu možnosť kontrolovať informácie a ovplyvňovať diskusie na internete. Tým sa začal vlastne v roku 2008. Keď si pozriete situáciu, ktorá bola v čase udalosti na námestí Tiananmen v Pekingu, a súčasnosti vidíte, že došlo k určitým zmenám v rámci vládneho systému. Je tu obrovská miera korupcie. Bez tejto korupcie by sa systém zrútil. Takýto systém využíva vlastne mafiánske taktiky, a dochádza tu k veľkej miere rozkrádania. Ehm, uskutočnili sa ako reakcia na tú zlú situáciu v Číne mnohé demonstrácie, boli ich stovky, ktorých sa účastnilo niekoľko stoviek účastníkov, že ich trvanie nebolo dlhé. Systém zareagoval a komunistická strana vlastne vytvorila silné zložky, ktoré pomáhajú stabilizovať celý systém. Komunistická strana sa na občanov pozerá ako na nepriateľov. A tak sa snaží reagovať na protesty tým, že zasahuje do ich života, obmedzuje ich kontrole, potláča ich práva, zameriava sa na jednotlivé etnické a náboženské skupiny a považuje ich za nepriateľov komunistickej strany Číny. Tieto štátne orgány ale vlastne si nevedomujú, kto sú ich skutoční nepriatelia. Častokrát tí nepriatelia vlastne sú vysoko postavení úradníci v krajine. Bez nich by si systém asi zrútil. Chcela by, chcel by som povedať, že zažívame tu otriasanie celého komunistického systému. Je tu čoraz viac ľudí, ktorí spochybňujú systém jednej strany, a e, sú tu e, demokratické kampane, ktoré sa snažia zabezpečiť takúto zmenu. Symbolom takýchto demokratizačných kampaní sú rozličné zoskupenia politického charakteru, ktoré vznikajú. Myslím si, že je dôležité, aby ľudia podporovali tieto hnutia a tieto hnutia musia mať pre dôveru ľudí, potom musia mať možnosť narušiť politický poriadok v krajine a po tretie musia mať možnosť rokovať s medzinárodným spoločenstvom a zabezpečiť podporu zo strany medzinárodného spoločenstva. No a potom samozrejme je dôležité mať určitý politický vplyv na vládu. Takéto skupiny sa teraz vytvárajú v Číne a chcel by som povedať, že Nepredpokladám, že by za najbližšie 3 roky sa udeli nejaké významné zmeny v Číne, ale keby sme sa pozreli tak 10 rokov do budúcnosti, pevne verím, že vtedy už situácia bude iná. A ďakujem pekne za túto možnosť. Thank you, Dr. Ďakujem, pán doktor Chiang Lee. Veľmi zaujímavá analýza, ktorú ste prezentovali. Myslím si, že e, tá výrazná korupcia e, v rámci komunistickej strany na všetkých úrovniach je naozaj veľkou hrozbou, pokiaľ ide o pokračovanie vlastne samotné. A vy ste sa vyjadrili, že potrebujete nové, e, novú vedúcu stranu, populárnejšiu stranu, ak to správne bolo pretlmočené nakoľko je to vlastné pre e, nové, nové vedúce sily, tak e, môžu podľahnúť tej sile, ktorá bude koncentrovaná v ich rukách. Čiže bez ohľadu na to, aké je to filozofické pozadie alebo ideologické tej novej vedúcej moci. Je teda z môjho pohľadu dôležité posilniť právny štát v Číne a viacej posilniť e, justíciu, súdnictvo pretože taký základný argument alebo základné uvažovanie, ktoré sa okolo toho týka, že ktokoľvek bez ohľadu na to, akú pozíciu e, má v rámci vlády, tak je e, pred e, zákonom, si pred zákonom rovný. A to má platiť ako základná premisa, ale neskôr budeme o tom hovoriť. A pokiaľ ide o otázku právneho štátu, tak myslím, že od vás, pani Francis, si vypočujeme viac. Na začiatok ste spomenuli, že by sme sa mali sústrediť aj samozrejme na všetkých politických e, väzňov, ale hlavne Leo Giobao, no, nositeľ Nobelovej ceny, ktorý je stále väznený. A teraz by som poprosila Vincenta Foresta z organizácie Frontline Defenders, aby nás informoval o situácii a takisto o jeho žene Liuxia, ktorá je ešte stále v domácom väzení, aj napriek tomu, že to nebolo oficiálne potvrdené. E, ďakujem e, pani predsednička, ďakujem za možnosť pre Frontline Defenders a pre Pen International, ktoré tu dnes spoločne zastupujem. Liu Xiaobo, Xiaobo bol predsedom nezávislého Pen Centra v Číne 2003 e, až 2007, to bol rok pred jeho zatknutím. Naozaj je dôležité opäť spomenúť prípad Liu Xiaobo, pár dní predtým, ako EÚ dostala Nobelovú cenu za mier, tak je dôležité, aby EÚ parlament e, si pripomenuli štvrté výročie jeho uväznenia a druhé výročie udelenia Nobelovej ceny pre túto, tohto človeka. E, ako všetci si spomínieme, tak nebol schopný prijať osobne tú cenu, bolo tam prázdne kreslo. A od udelenia Nobelovej ceny E, jeho žena, ktorá je tiež umelkyňou, e, je Liusia, ktorá maluje a je takisto poetkou, tak je inkomunikádo väznená doma. Ale to nie je jediná spisovateľka, ktorá je v súčasnosti takto väznená. Minulý mesiac Libby Feng, e, románopisec, bol odsúdený na 12 mesiacov do väzenia a vo februári tu bol prípad Rai Zufu, ktorý bol odsúdený na 7 rokov za básničku In Time, e, ktorú vnímali ako podvratnú. E, znie nasledovne. Je čas, nastal čas e, činenia. Námestie patrí všetkým. Sú tu prípady rizik pre tie práva, ktoré sú popísané v podkladoch pre, tento, pre túto schôdzu my v rámci Frontline Defenders a Pen International sme sa rozhodli spustiť medzinárodnú kampaň. E, my sme nahrali výpovede e, spisovateľov a básnikov po celom svete a čítajú teda poéziu. To je tohto autora, tejto autorky, to je veľmi silné. E, tie nahrávky sú sprístupňované cez webové stránky a bude to základ pre spustenie ďalších vážnych krokov, vážnych postupov a budeme žiadať o jeho okamžité prepustenie. Chceme, aby aj EÚ e, takto podporila snahy o jeho prepustenie a aby takto zaznelo aj na budúce týždňovom udelovaní Nobelových cien. E, aby som to uzavrel, je to pomerne symbolické. Samozrejme, žiadame okamžité prepustenie, ale po 4 rokoch uväznenia, e, po 3 roky po tom vyniesení rozsudku a 2 roky po udelení Nobelovej ceny, myslím si, že je dôležité jasne dať hlas aj tomu, kto v tejto chvíli hlas nemá, pánovi Liu Žalbo. Prečítam teda, ak môžem, pár vied e, z jeho e, e, rečí pred súdom. Nemám nepriateľov. nikdy nemá možnosť byť vypočutý počas súdneho procesu, takže vlastne je to reč laureáta Nobelovej ceny, ktorá mala zaznieť pred dvoma rokmi. Ja nemám nepriateľov, ale napriek tomu chcem odkázať tomuto režimu, ktorý ma e, zbavuje mojej slobody, že ja si stojím za e, svojimi predstaveniami, e, ktoré som vyjadril v rámci mojej hľadovky z 2. júna pred 20 rokmi. Nemám nepriateľov, neprechovávam nenávisť. Polícia, ktorá ma monitorovala, ktorá ma zatkla, ktorá ma vypočúvala a žiadni prokurátori, ktorí ma obvinili, ani žiadni sudcovia, ktorí ma súdili, nie sú mojimi nepriateľmi. Ja nemám nepriateľov. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Forrest. Ďakujem pekne, pán Forrest. A ďalší, ďalšia vystupí Corina Barbara Francis, e, výskumná pracovníčka z Amnesty International v Londýne. A myslím si, že Amnesty International v minulosti e, vydala viacero správ a kvalitný výskum, pokiaľ ide o situáciu v ľudských právach v Číne. Konkrétne sme od vás chceli, aby ste nám priblížili otázku právneho štátu, e, ďalej právnej praxe v Číne a teda vývoja na poli právnom, pokiaľ ide o domáce, domácu legislatívu, ako aj medzinárodné záväzky Číny. To bude vhodné, lebo pôjdem potom ďalej do podobnosti a mohli by ste niečo povedať aj o, e, o, tých, o tom orgánoch, o zbieraní orgánov, alebo teda odoberaní orgánov, lebo aj tomu sa budem venovať. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem, že ste ma pozvali na úvod niekoľko všeobecných pripomienok. E, chcela by som zopakovať niekoľko pripomienok, ktoré spomínal doktor Jan Z nášho pohľadu v dohľadnej dobe sa nechystá žiadna politická reforma v Číne. Po 30 rokoch hospodárskych a ekonomických reforiem e, sme veľmi e, naďalej prekvapení. Očakávali sme, že postupne Čína prejde k politickým reformám, následne po ekonomických reformách, ale takáto politická reforma nie je predmetom diskusie v dnešnej Číne. Takže je to krok späť v porovnaní s tým, čo sa dialo pred 30 rokmi. sú tu dôležité faktory, ktoré musia byť takisto zdôraznené, pokiaľ ide o tie rastúce ťažkosti s akokoľvek systematickou vážnou politickou reformou. Sú tu obavy z nevyhnutnosti zodpovedať sa v rámci systému samotného, čo by sa stalo, keby bol systém otvorený a transparentný, ktorý by mohol potom skúmať eh, jednotlivé zodpovednosti tých aktérov to je faktor, ktorý bude stáť v ceste otvorené reforme. Z tohoto vyplýva intenz, zintenzívňujúci sa konflikt medzi úradmi e, štátnej, štátnej moci a spoločnosťou, e, ktorý sa zintenzívňuje tento rozpor e, mesiac po mesiaci. A ja myslím si, že v tomto kontexte musíme chápať právny systém v Číne a to, čo nazývame právnym štátom my vo všeobecnosti e, naša analýza je taká, že e, právo nie je nad politikou v Číne, čiže politika ešte stále má navrh a to je evidentné aj z pohľadu nastavenia právneho systému, z pohľadu tej koncepcie a z pohľadu aj jednotlivých právnych inštitúcií, pričom e, politické orgány, politická moc je nadradená vo všetkých prvkoch toho systému. Sú teda výbory, ktoré sa nazývajú politicko-právne výbory, ktoré e, určujú tie právne postupy, ktoré často určujú aj e, sadzby trestné alebo e, rozsudky a tie súdy sú podriadené takýmto výborom. Čiže vo všeobecnosti z pohľadu štruktúry právo nie je nezávislé, alebo teda to súdnictvo nie je nezávislé v Číne a to je evidentné z pohľadu fungovania jednotlivých súdov. Samozrejme, existujú sudcovia, ktorí sa snažia nejakým spôsobom vykonávať svoju autonómnu funkciu alebo všeobecnosti e, čelia tak štrukturovanému systému, ktorý nedovoluje nezávislosť e, súdnictva a súdo, sudcov. V tomto kontexte musíme chápať potom aj e, porušovania ľudských práv v rámci systému. Občianská spoločnosť v Číne tlačí na tie hranice a a takisto dochádza v tomto kontexte k intenzívňovaniu e, konfliktov e, s vládnúcou stranou. Jednotlivci, ktorí sú politicky podozriví z pohľadu tých vládnúcich politických predstaviteľov, tak e, došlo k obrovskému nárastu takýchto podozrivých. Čiže nie sú to len teraz tí bežní politickí aktivisti, ktorých dobre poznáme z minulosti, tí dobre známi aktivisti, ale teraz do okruhu podozrivých, politicky podozrivých, sa dostávajú aj tí, ktorí tam predtým neboli a ktorí sú považovaní za nebezpečných z pohľadu e, vlády. E, jednoduchí blogeri, ktorí e, dali na internet správy alebo blogy, ktoré nie sú politické vo svojej podstate, tak tí sú ohrozovaní, ich sloboda je ohrozovaná, sú zbavení slobody. Každodenne sme na, svetkami nárastu takýchto prípadov. Číňania, aspoň na papieri, definitívne e, pristúpili k istým zlepšeniam v rámci práva, legislatívy, čiže formálne Čína postúpila, pokiaľ ide o zriadenie súdnictva nového, o 30 rokov dozadu tam bolo takmer žiadne, žiadne súdnictvo, neboli súdy, neboli právnici. E, treba si teda uvedomiť, že za to obdobie 20-30 rokov došlo k významnému pokroku v tomto ohľade. Pokiaľ ide o tie problémy, tak sú tu isté problémy, ktoré sa týkajú tých konkrétnych eh, legislatív alebo zákonov, ktoré implementujú, alebo všeobecnosti došlo k prijatiu takého korpusu právneho. Problém eh, je prevažne s tou implementáciou, respektíve s neimplementáciou, nepríjmaním legislatívy a teda zákonov. A na toto musíme upriamiť našu pozornosť na skutočnosť, že napriek eh, tomu načrtnutému plánu príjmania pomerne veľkého množstva legislatívy. Tá implementácia, realizácia je problematická. Stručne budem hovoriť o niektorých e, spôsoboch, ako je porušovaný, e, porušované právo. Stále väčší počet ľudí je e, väznených ľubovoľne alebo arbitrárne bez nejakých obvinení. Niekedy sú to mesiace, niekedy dokonca roky bez nejakého súdneho procesu, bez možnosti súdneho preskúmania. Stále väčší počet ľudí je e, väznený alebo držaný v oblastiach alebo miestach, ktoré nie sú oficiálnymi miestami väzby. E, čierne väznice, black jails, e, tie sú zamýšľané pre tých, ktoré iniciovali petície, ktoré sa snažia riešiť nejaké prípady individuálne. Potom sú tu právne vzdelávacie centra, o nich budem hovoriť o chvíľu ale vláda zriadila e, záchytné, alebo teda také centra väzby, strediska väzby, ktoré sú postavené úplne mimo ten centrálny právny systém. Podmienky alebo práva väznených, alebo zadržiavaných v rámci tých e, miest väzby, vrátane väzníc, vrátanie vzdelávania cez tie pracovné tábory, často dochádza k porušovaniu týchto práv. Není oznámené rodinným príslušníkom, že došlo k zadržaniu ich príbuzných. Jednotlivci nemajú prístup k právnikovi alebo právnej pomoci podľa svojej voľby, respektíve žiadnemu právnikovi. E, dlhšie obdobia je im odopieraný prístup k vonkajšiemu svetu, okrem toho, že často sú väznení alebo zadržiavaní v miestach, ktoré nie sú ani oficiálnymi miestami na väzbu. Teraz by som sa rada sústredila e, aj na otázku mučenia, e, mučenia vo väzení a počas väzby. To je veľmi stále epidemický jav v rámci systému čínskeho. E, osoby podozrivé z trestnej činnosti bežne sú mučené počas vypočúvania na účely získania dôkazov alebo vynútenia priznania. Bežne sú mučení väzni alebo respektíve s nimi zaobchádzané zle ako spôsob zdisciplinovania alebo poníženia. Takisto potom je tu tretia kategória mučenia, ktorú troška roz, približím viac a ktorá sa sústredí predovšetkým prevažne na politických jednotlivcov a skupiny, na ktoré sa zameriava vláda. Tu je e, cieľ troška rozdielny v porovnaní s osobami podozrivými z trestnej činnosti politické ciele, náboženské ciele alebo vlastne politických aktivistov, e, náboženských dizidentov alebo aktivistov. Často ich policia odvedie na neznáme miesto a sú prinútení podpísať tzv. garanciu alebo záruku. Táto záruka e, má za účel e, vynúčiť si od nich prislúbenie, že, alebo prísľub teda, že sa vzdajú svojich aktivít a je úlohou často policie získať takéto záruky. V princípe je to prísľub z ich strany, že nebudú pokračovať v takýchto činnostiach. Tento proces sa deje úplne mimo akéhokoľvek právneho rámca, e, vrátane toho, často k tomu dochádza mimo e, právneho rámca oficiálneho. Falun Gong to je veľmi názorný príklad e, takéhoto mučenia a zlého zaobchádzania je to náboženská skupina, ktorá viac ako 10 rokov je cieľom čínskych orgánov. E, tam to pozadie je veľmi komplikované, ale na začiatku protestovali ako pán Yang povedal, oni sa stali jedným z nepriateľov čínskeho štátu. Ich prípad len názorne ilustruje ten proces e, vynútenia si, keď, si teda štátne zložky vynútia e, od vás, zdanie sa zdanie sa vyznávania toho vierovýznania. Ak takúto záruku neposkytnete, tak potom to zlé zaobchádzanie eskaluje e, z dôvodu neochoty zrieť sa toho vierovýznania. Toto je vlastne proces, e, ktorý nejakým spôsobom posúvať ďalej tá politika, ktorá je stanovená najvyššími orgánmi. Takéto inštrukcie majú baktérie v rámci celého súdneho systému, v rámci e, vrátane miestnych samozpráv, takisto riaditeľov tých reedukačných centier, e, takisto strážcov vo väzniciach a dokonca aj samotní väzni, väzni sú súčasťou takéhoto systému, v rámci ktorého nútia týchto jednotlivcov zrieť sa e, svojej viery alebo vierovýznania. E, väzenské stráže alebo zriadenci e, sú trestaní, respektíve odmeňovaní v závislosti od plnenia takto stanovených cieľov, čiže je možné ich povýšiť v zamestnaní, ak dobre odvedú svoju prácu z pohľadu dosiahnutia tých kvót. Často sú stanovené kvóty, pokiaľ ide o percento tej populácie, ktoré má byť vynútené zrieknutie sa toho náboženstva. A aj ďalší spoluväzni sú dokonca do tohto zapojení, do tohto procesu zlého zaobchádzania a mučenia týchto politických a náboženských cieľov pod hrozbou či už predlženia ich e, rozsudku alebo zníženia alebo tej sadzby trestnej na základe toho plnenia. Rada budem o tom hovoriť aj neskôr, ale dôležité je uvedomiť si, že toto nie je len náhodné náhodné mučenie, že sú to nie nejakí darebáci, policajti, ktorí to nejak robia svojvoľne. Je to proces, ktorý je systematický, ktorý je inštitucionálne, je stanovený inštitucionálne a ktorý sa deje e, vo veľmi širokom meritku. E, čas, e, už veľa, veľa času nemáme. Pokiaľ ide o tie nezákonné miesta väznenia, a k tým sa vrátim ešte neskoro, došlo k ich exponenciálnemu nárastu v Číne. Vy skutočne možno ste počuli o tých čiernych e, väzniciach, e, black jails, ale iné centra, ktoré fungujú v iných e, miestach, nie sú vôbec nejak právne podložené. Na, existujú dôvody, na základe ktorých sa tam dostávajú tie osoby a sú to miesta, kde je veľmi rozšírené aj mučenie E, musím opraviť e, pani predsednička, nie som expertkou na otázky odoberania orgánov. E, ja som sa tomu venoval, ale posuniem to na kolegu doktora Matasa. Chcela by som tu troška objasniť, o čo tu ide. Nie pochyb, že obrovské počty transplantácií orgánov, tisícky, tisícky sa dejú v Číne. Otázka je, odkiaľ pochádzajú tieto orgány a aký je ten proces v rámci ktorého sú odoberané jednotlivcom. Tá, tento problém už existuje aspoň od roku 2005, čiže už e, pomerne dlho ten problém existuje. Pôvodne čínska vláda odmietala sa akokoľvek vyjadriť k tejto veci. Oneskorene potom, po viacerých e, rokoch, po tom, čo došlo k e, odhaleniu tej problematiky, vyjadrili sa hlavné, hlavní predstavitelia, že väčšina týchto orgánov pochádza od eh, popravených väzňov. Tu je problém poprvé, aj by boli odobrané eh, takto eh, popraveným väzňom, je to neetické. Podmienky, v ktorých, respektíve tie podmienky, ktoré sa vzťahujú na osoby väznené a ktoré majú ktoré majú teda rozsudok smrti, na ktorými vysí rozsudok smrti, tak e, nie je možné odoberať takto orgány. My sa teda nemyslíme, nemyslíme si, že tie osoby osúdené na smrť v Číne majú možnosť si voľne zvoliť e, dárcovstvo orgánov. Oveľa znepokojivejšie, znepokojivejšie zistenie, a samozrejme samotná predstava odoberania orgánov väzňom, odsudeným na smrť e, je nepríjemná, ale čo ešte nepríjemnejšie je, že to môže byť e, brané normálne živým osobám, kedy dochádza k odobratiu u živých osôb a v rámci tohto procesu odoberania orgánov zomierajú e, osoby. Je veľa skupín, skupín jednotlivcov, e, ktoré pripadajú ako eventuálni darcovia alebo e, kandidáti, tak povediať, na odobratie, napríklad zo skupiny Falun Gong. Existujú podporné dôkazy, ktoré hovoria o tom, že táto prax sa diala a ešte stále aj deje. E, bohužiaľ nemám na podrobný výskum, ktorým by som to vedela úplne podložiť, nespochybniteľné, ale každopádne existuje veľa ukazovateľov, veľmi znepokojivých, ktoré smerujú k tomu, že sa tam môže diať v rámci rozhovorov s niektorými vyznávačmi Falun Gong e, som sa dozvedela, že bežne e, majú lekárske prehliadky niekto, kto je, kto je mučený alebo kto má, kto má veľmi podlomené zdravie. Je zvláštne, že by mal mať pravidelné lekárske prehliadky. Takže naozaj je tu veľa takých znepokojivých dôkazov a je nevyhnutné to prešetriť podrobnejšie. Čínska vláda musí konať transparentnejšie, musí umožniť e, nezávislé vyšetrovanie v Číne. A to je e, vec, ktorá si vyžaduje pozornosť. E, chcela by som skončiť pripomenutím toho, čo povedal na začiatku doktor Chang v rámci mojich všetkých kontaktov s, s ľuďmi v Číne sa dozvedám, že je z ich pohľadu dôležité, keď medzinárodné spoločenstvo sa za nich vyslovuje. Budúcnosť Číny spočíva na občianskej spoločnosti Chiang Chang, e, obhajcovia ľudských práv, to sú tí, ktorí budú posúvať Čínu dopredu. Medzinárodné spoločenstvo EÚ musí verejne vyjadrovať podporu týmto jednotlivcom. Je to veľmi dôležité v rámci Číny sú skryté skupiny, ktoré dúfajú, že tá zmena príde. E, e, nemajú možnosť často vystúpiť. Tí, ktorí sa verejne vyjadria alebo vyjadria, tak tí sú vystavení veľkému riziku, ale je dôležité, aby e, jasne medzinárodné spoločenstvo ukázalo, na koho strane je a koho teda podporuje. Je to podstatné z pohľadu budúcnosti Číny. Musíme tlačiť tie síly, ktoré sú proreformne orientované, a musíme ukázať, že za ich úsilím sme aj my. Ďakujem. Um, ďakujeme pekne, pani Francis. Je dobré, že ste povedali, že na papieri Čína dosiahla mnohé pokroky. Keď som bola na tej spomínanej delegácii, naozaj sme videli, že tam je množstvo nových zákonov, a nejde iba o politické a občianské ľudské práva, ale aj o hospodárske a sociálne práva, ako napríklad pracovné podmienky, základné princípy, napríklad e, pre materskú dovolenku. Toto všetko pripravujú. Ale je tam obrovská medzera, ako by sa ani nedalo o tom hovoriť. Je tu iné e, chápanie, nie všetci sa musia riadiť tými zákonmi a tá implementácia ide presne opačným smerom ale keď sa pozrieme na tie správy a naše uznesenia, tak som si uvedomila ešte ďalšiu vec. A to, že tí, čo protestujú kvôli porušeniu svojich práv, že títo nie sú už intelektuáli ako pred 50 rokmi, konfrontovaní s tou absolútnou mocou komunistickej strany, ale sú to aj jednoduchí ľudia z rôznych regiónov, ktorí e, napadajú to, že sa k ním, s nimi zaobchádzalo v rozpore so zákonom. Takže toto sa mení. Dala by som teraz slovo pánovi Matasovi na tému transplantácií a odberu orgánov parlamente sme mali na túto otázku v roku 2006 a 2009 vypočutia a aj v roku 2009 niekdajší osobitný predstaviteľ OSN, pán Novak, pre mučenie e, sa k tomu vyjadril. No ale e, vtedy oni vyjadrili, že e, je potrebné to ešte prešetriť a zistiť skutkový stav. No a teraz znova sa ozývajú hlasy, e, že je potrebné urobiť nezávislé, objektívne medzinárodné prešetrenie. No a my keď sme mali to vypočutie v roku 2009, tak e, tam bola jedna štúdia pána Kilgúra, je to kanadský poslanec, alebo bol to vtedy kanadský e, poslanec a pán Matas bol spoluautorom tejto štúdie. No a my sme vychádzali v našich skúsiach na, z tejto štúdie, takže e, naozaj e, by ma teraz zaujímalo, aké sú tu nové prvky či sa zozbierali nejaké nové dôkazové materiály k tejto problematike. Takže, pán Matas, poprosím vás, vystúpte na túto tému. Áno, áno, ďakujem pekne, veľmi rád. Orgány na transplantáciu v Číne väčšinou pochádzajú od väzňov. Čínska vláda uznáva ehm, túto skutočnosť a akceptuje to, že takýto postup je eticky nesprávny. V marci 2012 e, vláda sa zaviazala, že skončí takéto využívanie väzňov na orgány do 5 rokov. No a tento rok e, teda vláda potvrdila, že toto postupné, e, toto postupné ukončovanie začne budúci rok 2013. A toto sa deje samozrejme bez súhlasu, toto odberanie orgánov a vláda to aj pripúšťa. tí väzni sú vlastne odsúdení na smrť. Týmto oni argumentujú čínska vláda, no ale na základe správ z roku 2006, 2007, taktiež tu bola aj kniha Bloody Harvest v roku 2009, ja som na tom spolupracovala s Davidom Kilgurom a tiež tu máme knihu State Organs z roku 2012, ktorú som pripravili ja a Thorsten Trey. Tak všetky tieto dokumenty prichádzajú so záverom, že títo väzni sú väzňami svedomia. Väčšinou sú to prívržencovia Falun Gong, ale sú tu aj iní väzni svedomia. Ja som pripravil v písomnej forme text, na dnešok. E, to je samozrejme dlhšie, než to, čo vám teraz odprezentujem. Máte to na stole, môžete si každý zobrať svoj výtlačok. No v tom texte ja hovorím o Falun Gong, o tom, e, ako tu, toto hnutie zakázali, o čo ide, No a my sme dospeli k záveru aj na základe lekárskych vyšetrení, o ktorých hovorila pani Francis. A tiež sme študovali štatistiky transplantácií a trestov smrti. E, dlhé roky e, a vidíme, že to skladka nesedí, že to nezodpovedá ten počet transplantácií a počet poprav. Takže máme tu e, veľa dôkazov, každý si môže vytvoriť na tomto základe svoj názor. Ale stručne by som vám teraz chcel navrhnúť, ako bojovať proti e, porušovaniu e, svetovej etiky transplantácií zo strany čínskej vlády. Máme možnosť využiť extrateritoriálnu legislatívu, ktorá bude zakazovať e, nadobúdanie takýchto, e, transplant, takýchto transplantátov, aby tí, ktorí napríklad v Európe kupujú e, takéto orgány, aby títo mohli byť potrestaní za obchodovanie nelegálne s e, transplantátmi, e, s orgánmi. To by sa týkalo nielen konkrétnych e, príjemcov, ale aj rôznych sprostredkovateľov. V Kanade máme takýto návrh zákona, môžem vám k tomu povedať viac. Po druhé, e, Európsky e, parlament by mal požadovať podávanie správ o tzv. transplantačnom turizme, teda každý, kto vycestuje za transplantovaným orgánom inám, musí takéto niečo e, nahlásiť povinne a toto by šlo ruka v ruke s tou extrateritoriálnou legislatívou v boji proti transplantácii orgánov. Vo Francúzsku napríklad máme takýto e, zákon, návrh zákona a to znova máte k tomu bližšie informácie e, v tom texte. Po tretie, farmaceutické firmy by e, nemali v Číne robiť klinické testy, kde sa často na to využívajú orgány, orgány väzňov. Uh, Eh, takže tomu to je potrebné zabrať, zabrániť. Eh, niektoré farmaceutické firmy z etických dôvodov dobrovoľne prestali využívať eh, tieto orgány, ale stále ešte potrebné to doregulovať. Je potrebné, aby tu boli jasné predpisy, aby farmaceutické firmy nerobili takéto klinické testy v Číne. Po štvrté, systémy zdravotného poistenia by nemali platiť za transplantácie, ktoré nevyhovujú právnym štandardom štandardom EÚ a toto musí zakotvené v legislatíve EÚ. Znova by som uviedol príklad, teraz je to z Izraelu, kde takáto legislatíva bola prijatá. Na záver e, snáď len toľko. E, ja Viem, že tu boli vypočutia v Európskom parlamente v decembri 2009. Tam bol aj môj kolega David Kilgore, ktorý vystúpil. Európsky parlament prijal v maji 2010 uznesenie a je tam aj akčný plán, ktorý obsahuje jednu zo zložiek a to, že správa o zabíjaní členov Falun Gong na účely orgánov, teda že vyzývame Európsku komisiu, aby prešetrila e, tieto skutkové, ten, tieto skutočnosti. Komisia predložila takúto správu, takže mm, toto bola súčasť toho akčného plánu. No a keď sa pozrieme na štatistiky porušovania ľudských práv v Číne, či už ide o e, nezákonné zadržiavanie, e, a tak ďalej. Falun Gong je často cieľovou skupinou. Najhoršie E, tie najčastejšie e, obete by mali mať najvyššiu prioritu. Európsky parlament by mal tento princíp dodržiavať, keď e, rieši porušovanie ľudských práv v Číne. Ja sa teším, že Európska únia získala Nobelovú cenu za mier v roku 2012. Myslím, že táto cena by vás mala motivovať, aby ste sa aj naďalej zameriavali na Ehm, túto situáciu v súvislosti s transplantáciami, respektíve s odobraním orgánov ehm, väzňom svedomia, hlavne členom Falun Gong v Číne. Ďakujem pekne, takže v písomnej forme by ste nám mohli prosím e-mailom zaslať e, plnú verziu vášho prejavu, aby som to mohla dať k dispozícii všetkým. Ďakujem pekne za vaše presné vystúpenie. Áno, na národnej úrovni parlamenty možno majú možnosť e, spustiť legislatívny proces. My ako Európsky parlament takúto možnosť nemáme. No a teraz už nie ani tak zameraním na činu, ale vo všeobecnosti v parlamente sme prijali uznesenie v roku 2010. Venujeme sa teda e, situácii celosvetovo v roku 2015 a myslím, že by sme to mali napojiť aj na túto správu, ako ste vypovedali. No a teraz dávam slovo poslancom, no, respektíve skôr možno pán Cunningham za SVČ. Môžete sa prosím vyjadriť k tomu, čo tu odznelo. Respektíve povedzte nám niečo aj k tomu, čo spomínal predračník, teda že my sme v tom akčnom pláne požiadali, aby komisia vypracovala o týchto mm, odberaných orgánov správu a neurobila tak. Môžete nám k tomu prosím povedať niečo viac? Uh, Áno, ďakujem pekne, veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť e, a teda, že SVČ má možnosť vypočuť si e, vyjadrenia rečníkov o situácii v Číne. E, naozaj tieto veci spadajú medzi naše politické priority. Samozrejme, že situácia ľudských práv v Číne je naďalej znepokojujúca, znepokojujúca pre Európsku úniu napriek niektorým nedávnym pokrokom, ku ktorým došlo zo strany čínskej vlády v oblasti legislatívy. To ste spomínali, ako napríklad revízia e, trestného práva, procedurálneho a tiež e, zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia a mnohé ďalšie oblasti e, zatiaľ ešte nepokročili. A analýsti sú toho názoru, že zmena na špičkách čínskej politiky nezaručuje ďalší pokrok v týchto oblastiach. Naopak môžeme počítať s pokračovaním prísnych politik, teda porušovanie ľudských práv prebieha a môže sa dokonca ešte aj zhoršiť vzhľadom na možné zmeny situácie priamo v teréne. A tie politiky sa samozrejme môžu zameriavať na jednotlivcov, bojovníkov za ľudské práva a tiež na určité etnické menšiny. Áno, samozrejme, že nás znepokojuje e, situácia e, v určitých oblastiach e, Číny, napríklad Tibet, tam tie prípady sebaupálenia, tieto naozaj zúfalé činy, takáto zúfalá forma protestu, ku ktorej sa uchyluje mnoho mladých. Európska únia protestovala u čínskych orgánov a požadovala, aby sa držiavali ľudské práva všetkých občanov, vrátane slobody zhromažďovania, slobody prejavu, slobody kultúrnej, náboženskej a jazykovej. Európska únia tiež vyzvala eh, čínske orgány, aby umožnili prístup e, diplomatom a zahraničným žurnalistom do všetkých e, autonómnych oblastí Tibetu. Situácia mm, vyznavačov Falun Gong, hlavne tých, ktorí sú vo VSB, je stále znepokojujúca. Po 99. E, museli prejsť do ilegality a teraz je veľmi zložité jasne posúdiť, ako vyzerá ich situácia. Samozrejme, vítame akékoľvek informácie, z vašich zdrojov. V každom prípade uvedomujeme si, neustále kampane lokálnych orgánov, tak aby tu bol tlak na lokálne skupiny a jednotlivcov. Tiež si uvedomujeme to, že situácia zajatých eh, prívržencov je často horšia, ak sú s Falun Gong. Eh, buď to musia pracovať v táboroch, eh, alebo majú 3 či 15 ročné tresty za prísnych podmienok vo väzeniach. Táto reedukácia cez prácu prácu si vyžaduje e, reformu 200 tisíc osôb e, až na 4 roky. E, má takýto trest odnetia slobody v dôsledku administratívnych opatrení bez akékoľvek súdnej kontroly. Niektoré z tých reformných oblastí, opatrení by mohli byť skrátením taký, bojím tratenie takýchto e, trestov, e, zlepšenie postupov, a napríklad vyňatie starších ľudí z tohto procesu Európska únia bude i naďalej tlačiť na úplné zrušenie tohto systému vzhľadom na to, že tento systém nie je v súlade s medzinárodnými záväzkami a národnými povinnosťami Číny. Ďalšia obava mm, naozaj významná, sa týka e, toho odberu orgánov, e, hlavne v prípade popravených väzňov. Európska únia je znepokojená tým utajovaním a tými tajnosťami e, okolo štatistík, transplantácií orgánov a poprav. E, nie sme schopní e, zistiť, aká je naozajstná situácia. A sú teda po, tie podozrenia, e, že mnohé z týchto orgánov pochádzajú od väzňov hlavne v tých e, pracovných táboroch. V roku 2006 Čína prijala nariadenie o transplantáciách, transplantátov pre ľudské transplantácie, e, kde sú určité požiadavky týkajúce sa darcu. Ale toto nariadenie nerieši otázku súhlasu darcu postačujúcim spôsobom, hlavne v prípade osôb, ktoré boli popravené alebo zomreli v zajatí. EÚ už na to reagovala v rámci dialogu o ľudských právach EÚ-Čína. Ďalej otázka týkajúca sa tej požiadavky Európskeho parlamentu, aby komisia konala v tejto oblasti. Európska komisia ma informovala o tom, že e, tieto údajné aktivity EÚ nespadajú do rozsahu e, tohto akčného plánu a Európskej smernice o darcovstve orgánov, pretože táto platí iba v EÚ. Komisia to vníma tak, že nemá možnosť e, venovať sa týmto otázkam uvedeným v uznesení Európskeho parlamentu ale tie návrhy, ktoré tu odprezentovali hostia, sú naozaj veľmi zaujímavé. Samozrejme, že ich postupím ďalej, lebo to by boli kroky, ktoré môže urobiť Európska únia v súvislosti s týmito uh, orgánmi, takže tieto informácie si naozaj veľmi ceníme. Európska únia s obavami vníma obmedzovanie slobody prejavu, hlavne pokiaľ ide o internet. Viacero disidentov bolo odsudených na dlhodobé odňatie slobody Eh, že takýmto spôsobom sa snažili podvracať štátnu moc a štátnu bezpečnosť. Eh, taktiež niektorí eh, zahraniční novinári boli skrajne vykázaní. Pokiaľ ide o ten zákon, asi viete, že na poslednom samite EU Čína v septembri sa hovorilo o možnosti vytvorenia nového dialogu o právnom štáte Európska zahraničná služba e, momentálne e, rozpracúva e, modality takéhoto dialogu o právnom štáte alebo sa právneho štátu. Pokiaľ ide o zmenu vo vedení čínskej komunistickej strany, Eh, bohužiaľ, toto negarantuje zlepšenie situácie ľudských práv, skôr naopak, ale hospodárske reformy naďalej pokračujú a, a toto by sa mohlo pretaviť do pokrokov a Európska únia by mala takéto pokroky podporovať eh, tým, že bude zdôrazňovať svoje vlastné osvedčené postupy a že poukáže na to, ako náležité uplatňovanie zákonu na podporu eh, ľudských práv môže podporiť stabilitu a pokrok aj v Číne tak ako si to želá samotná komunistická strana. Môže to byť iba prínosné pre Čínu, keď sa otvorí v otázke ľudských práv a umožní nezávislé overenie toho, čo sa deje hlavne na tibetských územiach, tak aby sme naozaj pochopili názory všetkých zúčastnených strán. Európska únia sa teší na ďalšiu spoluprácu s Čínou v otázkach, ktoré poškodzujú ich vlastný imič medzinárodne a taktiež ohrozujú ich snahu byť vnímaní ako zodpovedný aktér na medzinárodnej scéne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Cunningham. A teraz tu mám rečníkov z našich radov. Pán Bilman ako prvý, nech sa páči. Chair, I'm sorry I came in late because we had to vote in development. Ďakujem pekne. Prepáč, že som prišiel neskôr. Žiaľ, musel som sa zúčastniť do hlasovania, takže nemohol som byť prítomný pri časti tohoto podujatia, čo mi je samozrejme veľmi lúto. Ja by som chcel niečo spýtať, aj keď vlastne viem, že z časti tá otázka už bola zodpovedaná. A síce ide o to, že aký je váš názor na možnosť e, viesť dialog s Čínou v témach, kde ide o mučenie a obchodovanie s orgánmi. Takže tu sa spomínali hlasy, že je dôležité podporiť občianskú spoločnosť v Číne, to znamená, že Európska nemohla konať podstatne viac ako dnes. Keď som si vypočul SVČ, tak myslíte si, že tento prístup je taký, ktorý je primeraný a zabezpečí najlepšie výsledky? také výsledky, ktoré sme chceli vidieť? To znamená, že efektívne kroky proti mučeniu, svojvoľnému zadržiavaniu a proti nelegálnemu obchodovaniu s orgánmi? Ďakujem. Um, A ešte, ak dovolíte jedna vec, pani predsednička, myslíte si, že bude nevyhnutné požiadať komisiu a radu, aby spoločne konali v zmysle extrateritoriálnej legislatívy, ktorá by sa zameriavala na boj proti nelegálnemu obchodovaniu s orgánmi, aby sa to trestalo, aby tu bol taký prístup, ktorý by trestal tieto postupy. Mňa by zaujímal váš názor na to. And I also have an interest, perhaps to... Ďakujem pekne, pán Berman. Aj mňa by zaujímalo, pán doktor, budeme postupovať tak, že najprv si vypočujem viacero otázok a potom by ste mohli povedať, aký je váš názor na to, že čo by mohla Európska únia vykonávať ináč. A teraz pani Andrikiene. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za ich príspevky. Tie témy, ktoré ste vy tu spomenuli a ktoré sú na programe nášho dnešného zasadania, čo sa týka e, potláčania stúpencov Falun Gongu, problémy ako odoberanie orgánov, trest, smr- tresty smrti, väznenie, potlačenie ľudských práv, zadržiavanie obhajcov ľudských práv, všetko toto a ďalšie problémy sú, sú veľmi zásadné. Samozrejme musíme sa nimi zaoberať v rámci našich uznesení. Musíme vykonať aj ďalšie kroky na to, aby sme prispeli k riešeniu týchto problémov. To znamená, že musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, my ako Európsky parlament a náš podvýbor pre ľudské práva. Pani predsedníčka, myslím si, že bez na ten formát, v ktorom diskutujeme o ľudskoprávnej situácii v Číne, musíme si uvedomiť, že čo musíme spraviť preto, aby sa lepšila situácia. Už sme hovorili o týchto veciach aj na predchádzajúcich zasadaní nášho podvýboru, na vypočutiach. To znamená, že vidíme, že situácia je zložitá. Takže e, musíme sa zamerať na jednotlivé aj etnické skupiny, náboženské skupiny aj Tibetanov. Vieme, že e, komunistická strana Číny tu sa dopúšťa do porušenia ľudských práv. Číňania ako aj Tebičania majú e, právo na slobodu prejavu, slobodu myslenia. Je veľmi dôležité, že boli tu apely z našej strany voči čínskym orgánom, aby sa zaoberali tým dlhodobými problémami aby zabránili eskalácii, ktorá vzniká v rámci e, jednotlivých protestov, kde dochádza k takým zúfalým činom ako sebaupálenie. Musíme si uvedomiť, že koľko ľudí tu vlastne obetovalo svoj vlastný život. A tu nejde vôbec o e, náboženský fanatizmus, ako sa to snažia prezentovať e, čínske orgány, je tu o to, že sú to mladí ľudia, sú to e, polnohospodári, matky a tak ďalej. To, čo je znepokojujúce, je, že namiesto toho, aby riešili samotný problém a aby takto znížili napätie spoločnosti a aby hľadali dialog, čínske orgány trestajú protestujúcich. Tým, že vlastne svojim nepriateľom zastavujú pomoc. To znamená, že rodiny, z ktorých pochádzajú tí ľudia, ktorí sa upálili, sú trestané. Takže sú tu rozličné postupy, ako to vykonávajú a tie rodiny, kde sa nejaký člen upálil, tak 3 roky vlastne nemajú prístup k rozvojovým prostriedkom a zastavia sa projekty, aj ktoré boli predtým schválené a zastavia sa na obdobie troch rokov a tak ďalej. Takže moja otázka na zástupcu ESVČ by bola následovná. Zaujímalo by ma, že či vysoká predstaviteľka Kathy Ashton alebo ESVČ alebo Európsky zástupca pre ľudské práva vykoná nejaké kroky v tom zmysle, aby sa snažili prispieť k riešeniu tohoto problému. Aby zabránili tomu fenoménu seboupalovania Tibetanov. No a mali sme stretnutia s zástupcami aj tibetskej komunity a myslím si, že tieto kontakty je dôležité rozvíjať. Ďakujem pekne pani Andrikin a teraz pán Donskis. Ďakujem pekne pani predsednička. Obávam sa, že neustále sa tu opakuje metodologická chyba a síce, že Čínu dávame na tú, do tej istej skupiny, kde sú ostatné zložité krajiny z hľadiska ľudských práv. Chcel by som povedať, Čína podľa mňa eh, je špecifická, tá ako špecifická situácia bola v Sovietskom zväze, v Sovjetskom Sovietskom zväze. Je to veľmi silná krajina, veľmi pokroková v mnohých veciach a myslím si, že v mnohých veciach dosiahli skutočne enormný pokrok, ale zároveň reprezentuje celé spektrum porušovania ľudských práv. Takže je tu celá paradigma porušovania ľudských práv, čo bolo typické aj pre bývalý sovietský zväz a týka sa to skutočne aj aktuálnej Číny. Zároveň Čína popiera, odmieta koncept ľudských práv. Ten základný koncept a obávam sa, že musíme byť hlasnejší, musíme sa snažiť e, ukázať Číne, že vlastne vzťahy medzi suverenitou štátov a obávami, ktoré sa týkajú ľudských práv, to ako to oni vnímajú, sú nesprávne. Totižto žiaden občan nemôže byť považovaný za vlastníctvo štátu. To je niečo z minulosti. Máme tu 21. storočie, Čína sa musí držať medzinárodných pravidel, medzinárodného práva a je dôležité zosúľadiť e, tie veci a tie postupy, ktoré e, tu sú v tejto oblasti. To znamená, že na to, aby sa to podarilo, musíme byť hlasnejší, ja si myslím, že musíme skutočne vyslať jasné posolstvo smerom aktivistom v oblasti ľudských práv, Číne obajcom ľudských práv. E, sú tu rozliční právnici, ktorí obhajujú ľudské práva, ja ich skutočne obdivujem. A ja skutočne obdivujem tu je odhodlanosť, že takto pôsobia v Číne. Musíme pôsobiť hlasne, musíme podporovať tie veci, ktoré boli efektívne v 20. storočí, kedy, 20, kedy západný svet, prepáčte, že tu používam tento koncept z studenej vojny, ale skutočne, keď západ poukazoval na to, ako sa porušujú brutálny spôsob ľudské práva v Sovietskom zväze, veľmi to zabralo. No a tu ide o to, že ja nechcem dávať čím do, ostat, do e, skupiny ostatných e, štá, štátov. Je to absolútne nesprávne. Čína je osobitný prípad a ja by som chcel viedriť súhlas s kolegyňou Andrikiene tejto veci, že skutočne nastal čas, aby sme hovorili o tom, akým spôsobom by sme mali e, mať niekoho, kto by zodpovedný za Tibet, osobitný e, predstaviteľ pre Tibet Trebars, lebo je to vlastne posledná šanca pre nich uplatňovať svoju kultúru a svoje náboženstvo. A myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že žijeme v 21. storočí, takže je zásadné to, že musíme preskúmať našu metódu a našu, náš náhľad na Čínu. Musíme byť efektívni, musíme byť v kontakte s Čínou a samozrejme musíme reagovať na tie nádeje a očakávania, ktoré nás kladú eh, občania Číny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Donskis. A skutočne je pravda, že budeme musieť interne diskutovať o týchto veciach, keď sa budeme zaoberať vašou správou, správou pána Tavareša, kde sa budeme zaoberať tým, ako môže Európska únia pôsobiť silnejšie v oblasti ľudských práv. Budeme musieť zaoberať aj tým, ako budeme riešiť vzťah s Čínou. Zdá sa, že už nikto z kolegov sa nehlási. Have, uh, time, I would say... A teraz máme ešte